Dobrý deň, otváram zasadnutie. Chcela by som začať oznámením od skupiny socialistov a demokratov Európskeho parlamentu som dostala žiadosti o nominácie do parlamentných výborov. Zoznam týchto nominácií bude súčasťou zápisnice z tohto rokovania a pokiaľ nikto do prijatia zápisnice nič k tomu ne L'ordre du jour appelle donc la déclaration du Conseil et de la Commission et les conclusions du Conseil ECOFIN. Teraz e, sa budeme venovať e, vyhláseniam e, rady a záverom mimoriadnej rady ECOFINu, ktorá sa konala včera. Nech sa páči, pán Renders. E, chcela by som povedať len toľko, že zasadnutie rady ECOFIN, ktoré sa konalo v Bruseli, nám umožnilo dosiahnuť pokrok v dvoch oblastiach tým, že sme prijali európsku e, e, konsolidovaný rozpočet ako